tu neustále sa na nich útočí, na ich slobodu slova a v budúcnosti by sa tomu malo zabrániť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nuž, včerajšiu zápisnicu ste dostali k dispozícii, ak nie sú žiadne námietky, tak je táto zápisnica prijatá. Nož a teraz prejdeme k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o správe pána Lajnena a to dovoz rybieho mesa. Menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Se cierra votación. Hlasovanie je ukončené. No, bolo to prijaté. 533 hlasov za. A teraz sa hlasovanie o Všetko v poriadku? Ste pripravení? No už dobre. Takže prejdeme k správe pani Matera o využívaní Fondu na prispôsobenie globalizácii. Litva. Menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, hlasovanie je otvorené. Se cierra votación. Hlasovanie je ukončené. Prijaté 558 hlasov za. No a teraz ďalšia správa pani Matera o využívaní Európskeho fondu na prispôsobenie globalizácii. Litva. Tiež potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 562 hlasov za. A teraz budem hlasovať v rámci zjednodušeného procesu o správe pána Gigolda. A to je Eurozóna 2009 kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. No a teraz správa Bowles o vymenovaní podpredsedu Európskej centrálnej banky. No. Neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, budeme hlasovať. hlasovanie v svojej s článkom 169 tajné hlasovanie. Hlasovanie začína, je otvorené. Hlasovanie je ukončené. bolo to prijaté, 488 hlasov za. No a teraz prejdeme k správe pani Ayala Sender o vymenovaní pána Milana Martina Cvikla za člena Dvora auditorov. Pani Ayala dostáva slovo. Pani, pán Ayala. No, señor presidente, renuncia a la palabra para, para acelerar la... Vážený pán predseda, ja nebudem sa snažiť uh, zdržiavať hlasovania, preto nebudem hovoriť. Takže hlasujeme eh, správa pani Ayala Sender o vymenovaní pána Milana Martina Cvikla za člena dvora auditorov. Eh, tajné hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to schválené. 549 hlasov za. No a teraz sa prejdeme k vymenovaní pani Ráza Budbergite za členku Dvora auditorov. Tajné hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Se cierra votación. Hlasovanie je ukončené. Bolo to schválené 545 hlasmi za. No a teraz hlasujeme o vymenovaní pani Kersty Kaliulajt za členku dvoru, dvora auditorov. Tajné hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Se cierra votación. Hlasovanie je ukončené. Vymenovanie bolo schválené 561 hlasmi za a teraz budeme hlasovať o vymenovaní pani Igorsa Ludborza za člena dvora auditorov. Tajné hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Se cierra votación. Hlasovanie je ukončené. Vymenovanie bolo schválené. Za bolo 557 hlasov. No a teraz vymenovanie pána Sabolca Fazakasa za člena dvora auditorov. Tajné hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Vymenovanie bolo schválené 348 hlasmi za. No a teraz hlasujeme o vymenovaní pána Ladislava Balka za člena dvora auditorov. Tajné hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 556 hlasov za, takže to bolo schválené. No a teraz vymenovanie pána Luisa Galea za člena dvora auditorov. Tajné hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Vymenovanie bolo schválené 553 hlasmi za. No a teraz vymenovanie pána Augusta Kubíka za člena dvora auditorov. Tajné hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Vymenovanie bolo schválené 568 hlasmi za. A teraz vymenovanie pána Jana Kinsta za člena dvora auditorov. Tajné hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Vymenovanie bolo schválené 558 hlasmi za. No a teraz eh, vymenovanie pána Eoina Ošia za člena dvora auditorov. Tajné hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Vymenovanie bolo schválené 573 hlasmi za. Gratulujem novým členom dvora auditorov. No a teraz a želáme im veľa úspechov v ich novej práci. A teraz budeme hlasovať o správe pána Lambsdorfa o odporúčanie pre radu o 65. zasadaní valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Neboli žiadne námietky, tak môžeme to odporúčanie pri, eh, považovať za prijaté. No a teraz prejdeme k hlasovaniu o druhom európskom samite o Rómoch. No a je tu návrh spoločného uznesenia siedmých politických skupín. Pani Lambert dostáva slovo na ústny pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rada predložila e, pozmeňujúci návrh. Je to 7A nový a ja chápem, že podporujú to politické skupiny, ktoré spolu podpísali toto uznesenie a je to dôsledok e, odseku 7. Takže nový odsek 7a bude mať nasledovné zdenie. a preto ešte raz vyzýva Európsku komisiu e, vyvinúť e, komplexnú európsku stratégiu pre začlenenie Rómov ako nástroj boja proti sociálnej exklúzii a diskriminácii Rómov v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Lambert. Je niekto proti eh, tomuto ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Nie, takže v tom prípade budeme môcť o tom hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pani Enst navrhuje ústny pozmejúci návrh k pozmejúcemu e, návrhu 1. Pani Enst, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Máme dva pozmejúce návrhy. Jeden k pozmejúcemu návrhu. Obidva by som chcela predložiť. My by sme chceli, aby tam bolo vyškrtnuté e, rada A, slova rada A a potom e, výsledok tohto pozmejúceho návrhu, o ktorom sa teraz diskutuje, znie vyzývať členské štáty zdržať sa potlačenia menšín, ak e, čelia e, bezdomovectvu v oblasti zamestnania, e, sociálnej starostlivosti a vzdelávania, ak by boli nejak mm, nutne vrátení. Nože, ďakujem veľmi pekne. Pani Enst, za tento pozmeňujúci návrh je niekto proti? Bueno, Takže viac ako 40 osôb je proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu, takže nebudeme o ňom hlasovať. Takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pán Svoboda má teraz ústny pozmeňujúci návrh o odseku 18. Pán Svoboda, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. E, my sami sme zamietli ten návrh, pretože bol príliš ostrý, ale je tu problém s niektorými krajinami, v ktorých sa Rómovia e, vracajú bez toho, aby boli vytvorené podmienky, aby tam Rómovia mohli žiť v miery a slobode e, náležitých podmienkach. My sme to však formulovali trochu zdržanlivejšie, aj preto, že teraz vidíme, že v niektorých krajinách liberalizácia eh, víz, víz eh, sa zneužíva na podávanie žiadosti o azyl bez náležitých podmienok. Nož a náš text, náš text by znel, poviem to po anglicky, eh, krajiny na západného Balkánu, kde môžu čeliť diskriminácii v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti a exkluzí. Dúfam, že kolegovia to e, podporia toto jemnejšie e, znenie. Ďakujem pekne. Má niekto e, námietky proti návrhu pána Svobodu? Nie, takže budeme o tom hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatí. No a teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Je to menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté 572 hlasmi za. No a teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia e, výboru pre občianske slobody o návodných hraniciach podľa článku 151. Pán Kešmen požiadal slovo. Pán Kešmen, máte e, slovo na 3 minúty. Nech sa páči. You, um... Ďakujem, pán predseda. Chcel by som len zdôrazniť, že ja som bol pôvodným spravodajcom k rozhodnutiu o Frontexe a odpoveda- odporúčal som prijatie tohoto, pretože opatrenia musia byť riešené a intervencie, zasahovanie, záchrany na juhu stredozemnej oblasti sú potrebné budem odporúčať parlamentu, aby zamietli uznesenie a ja stiahnem aj svoje meno. Potrebujeme naozaj absolútnu väčšinu 369 na prijatie, ale odporúčam, aby parlament zamietol uznesenie, ktoré ideme, o ktorom ideme hlasovať. Ďakujem pekne, pán Kečmen. Teraz eh, dostáva slovo komisárka Malmstromová. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Máte pred sebou návrh rozhodnutia No, o, doplnku šengenského e, kódexu, e, ktorý sa týka námorných hraníc a ich e, dohľadu. Je to nevyhnutné rozhodnutie a pomôže to členským štátom a Frontextu kontrolovať naše vonkajšie hranice efektívnejšie, ako viete. Čo skoro sa zvýši, ako každý rok v tomto období v Stredomorí počet lodí. Návrh obsahuje veľmi dôležité princípy a objasnenia ktoré sa musia uplatňovať pri kontrole námorných hraníc, napríklad eh, princíp non refoulement a tiež povinnosť eh, osobitne zachádzať s určitými skupinami. Rovnako eh, zavádza systémy, ktoré musia byť poskytované ohrozeným, ohrozeným ľuďom a rovnako stroskotancom. No a mnohí žiadali a už dlhé roky žiadajú tie, zavedenie týchto princípov. Teraz sú už na dosah. Zmeny, ktoré navrhujeme, tiež znížia riziko ľudských obetí v Stredomorí a zefektívňa námorné operácie. Návrh rozhodnutia je výsledkom veľmi dlhých a intenzívnych diskusí s členskými štátmi a s odborníkmi, kde napríklad eh, s vysokým komisárom OSN pre eh, utečencov dá to našim inštitúciám lepší rámec na vykonávanie riadneho monitoringu týchto operácií, eh, kde, do ktorých idú veľké európske financie. Čo sa týka právneho aspektu návrhu, komisia eh, v článku 12 alebo základy článok 12 Schengenského kódexu, pretože sa jedná o dozeranie na hranice eh, a nie na a netýka sa pohraničných kontrol. No a komisia hľadala alternatívny alternatívy technických riešení, čo by umožnilo e, neotvárať opätovne diskusiu o podstate a rovnako, aby boli prijaté jasné pravidlá na to, aby e, toto leto mohli začať operácie Frontexu. Bohužiaľ, e, nenašli sme alternatívu a preto odporúčam členským, teda poslancom, aby tieto nové pravidlá nezamietali. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. Pán Busutil. Sekundičku. Nemôžeme k tomuto teraz otvárať rozpravu, pán Busutil. Máte slovo, ale neotvárame celkovú rozpravu. Mr. Chairman, Pán predseda, mali sme e, dvoch reční, rečníkov, ktorí e, hovorili za tento parlament e, v smysle, aby sme ju zamietli, tú, toto uznesenie, ale nikto, kto by mohol povedať v prospech tohoto uznesenia. je bolo by spravodlivé, aby mal možnosť niekto hovoriť v prospech tohoto uznesenia, ak mi to umožníte. A chcem povedať, že dôvod, prečo výbor LIBE toto zamietol a tieto pravidlá a predložil toto uznesenie je veľmi jednoduchý naše právne služby nám dvakrát povedali, opakovane povedali, že komisia rozšírila svoje právomoci pri predkladaní týchto e, pravidiel. Chceme tieto pravidlá, ja osobne som z krajiny, ktorá chce tieto pravidlá, ale nechceme, aby Európska komisia prekračovala svoje právomoci a preto chceme podporiť toto uznesenie. Muy bien, pues Vamos a pasar... No už dobre. Señor Cashman, no. Señor Cashman, no vamos a abrir un debate. Ya le... Takže, pán Cashman, nebudeme otvárať opätovne rozpravu. To už som povedal. Señor Cashman, no vamos a abrir un debate. Pán Cashman, nebudeme teraz o tom diskutovať. Ak je to faktická poznámka, ale skutočne len keď to je faktická poznámka. Vážená, vážený pán predseda, tým dlhšie, čím budeme hovoriť o tom, čo chcem povedať, tým dlhšie to bude trvať. Len to chcem objasniť. Ak budete hlasovať proti tomuto, tak podporíte opatrenia, ktoré umožňujú zásahy na mori. Ak budete hlasovať za, tak nie. Len na objasnenie. Dobre, takže teraz prejdeme k hlasovaniu. Kto je za? Kto je proti? A to bolo prijaté teda. Dobre, takže overíme si to elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. No se ha alcanzado la mayoría cualificada queda... No, nedosiahli sme kvalifikovanú väčšinu, takže to bolo zamietnuté. No a teraz prechádzame k hlasovaniu o správe pani Jendřejevskej o prioritách rozpočtu 2011. Pozmeňujúci návrh 21, kto je za? Proti? zdržali sa e, zamietnutý. Pozmejúci návrh 2, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 549 hlasov za, takže to bolo prijaté. Pozmejúci návrh 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Takže návrh 3 je tým bezpredmetný. Takže teraz sme zamietli pozmeňujúci návrh 8. Takže teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhom 3 v dvoch častiach menovité hlasovanie. Prvá časť, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté 556 hlasmi za. Druhá časť, kto je za? Teda hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Druhá časť bola zamietnutá. 371 hlasov bolo proti. Takže teraz prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu. 22, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 9, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 10, za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 4, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté 558 hlasmi za. Pozmiňujúci návrh 11, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmiňujúci návrh 12 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmiňujúci návrh 24 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý Pozmiňujúci návrh 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmiňujúci návrh 5, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. To bolo zamietnuté 354 hlasmi proti. Pozmúci návrh 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmúci návrh 6. Menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté 578 hlasmi za. Pozmeňujúci návrh 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 18 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené o pozmeňujúcom návrhu 18. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté 383 hlasmi za. Pozmúci návrh 25 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 19 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 20 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 26 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 27 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, prijatí. 28 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. No a teraz si skontrolujeme pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené pozmeňujúci návrh 1 bol schválený 374 hlasmi za. A teraz sa odsek 65 v dvoch častiach, to je za. Proti zdržali sa prijatí. Druhá časť za. Proti zdržali sa prijatá. No a teraz hlasovanie návrhov uznesenia znení pozmeňujúcich návrhov. Menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Se cierra votación. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté 558 hlasmi za. A teraz, dámy a páni, som veľmi rád, že vám môžem oznámiť, že príjmame návštevníkov v rámci programu výmeny návštev pán Salata Barky. Pod jeho vedením je tu delegácia z tuniského parlamentu. Je predse, pán Tabarky je predsedom výboru pre zahraničné veci. No a ja by som veľmi rád chcel privítať pána Tabarkyho a členov jeho delegácie. Chcel by som zdôrazniť, dôležitosť, ktorú pripisujeme tejto návšteve, ktorá je prvá za ostatných 5 rokov. Európsky parlament sleduje politickú a hospodárskú situáciu Tuniska no a Európska únia je najväčším obchodným partnerom Tuniska no a vzťahy, ktoré sa budujú s prostredníctvom delegácie s krajinami, pre krajiny z Magrebu vytvorí politický rámec pre politický dialog o otázkach spoločného záujmu, ktoré súvisia s rozvojom demokracie a právneho štátu. Takže želám vám pekný a užitočný pobyt. No a teraz prechádzame k správe pani Trojbel o rozpočtové usmernenia, rozpočet 2011, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 2 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Teraz pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Takže teraz prejdeme k hlasovaniu návrhu uznesenia. Není pozmeňujúci návrhov, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. No a teraz prechádzame správe pána Skota o politika kvality pre polnohospodárske výrobky. Bola tam oprava, ktorá sa týka všetkých jazykových verzií. Pozmenúci návrh 2, menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. zamietnuté, 411 hlasov proti, pozmienci návrh 3, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Schválený 364 hlasmi za. Pozmienci návrh 5, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Prijatý 437 hlasov za. Takže pozmeňujúci návrh 4 odpadá. No a hlasujeme o návrhu 1. Menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A to bolo zamietnuté. 310 hlasov bolo proti. A teraz pozmeňujúci, alebo celý e, návrh, e, znení pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz e, správa pána Gerera o dopadoch e, finančnej a hospodárskej krízy na rozvojové krajiny. Pán Gerero má slovo. Ďakujem, pán predseda. A takisto chcem poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali pri práci na tejto správe. Chcel by som poukázať len na nasledovné u odseku 31 e, máme ústnu pozmeňujúcu poznámku a chcel by som e, vám to prečítať v angličtine, ako sme sa dohodli. Po, považujeme preto za e, správne preskúmať možnosť dohody s krajinami dlžníkov, aby sme rozšírili monatórium na rušenie dlhov, aby sme najchudobnejším krajinám umožnili dobrú fiškálnu politiku na zmiernenie e, najvážnejších dopadov krízy. Navrhujeme tiež úsilie na dohody e, smerom e, k transparentnému zaobchádzaniu s dlhmi. Ďakujeme, pán... Ďakujem, pán Guerrero. No a v každom prípade, pán Guerrero, ak som správne informovaný, tak tento ústny pozmeňujúci návrh sa týka článku 34 a nie 31. Áno, je to druhá časť článku 34. Máte pravdu, pán predseda. Takže to sme si objasnili našťastie. Má, je niekto proti návrhu pána Gerera? Nie. Takže keď budeme hlasovať o tomto odseku, tak budeme hlasovať eh, pozmenený týmto návrhom. Takže odsek 7 v dvoch častiach. Prvá časť. Odsek 7, dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa prijatá. Druhá časť. To je menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté 380 hlasmi za. Teraz e, odsek 22. Pán Kérens má ústny pozmeňovací návrh. Nech sa páči. Ano, ďakujem pekne, pán predseda. E, ústny pozmenujúci návrh sa týka odseku 2 a odsek 22 o e, globálnej správe veci verejných a zloženie G20, ktoré nemá žiadneho zástupcu krajín, e, ktoré sú najmenej rozvinuté. Ústny pozmeňujúci návrh je zameraný na vyplnenie tejto medzery a text, ktorý navrhujem Európskemu parlamentu, e, reaguje na túto požiadavku. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Má niekto námietky proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu pána Görensa? Nie, takže budeme hlasovať e, o odseku 22 s ústnym pozmeňujúcim návrhom pána Görensa. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale si to skontrolujem ešte v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to schválené. 282 hlasov bolo za. No a teraz eh, odsek 23, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnutá, zamietnutý. Odsek 31 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnutá. Dobre, skontrolujeme si to. Hlasovanie je otvorené. to pre časť 1 oceku 31. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté 287 hlasmi za. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa aj to si skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté 289 hlasmi za. A teraz odsek 34 s ústnym pozmenujúcim návrhom pána Gerera pán Pán predseda, vyzvali ste na to, aby sme zatlieskali tuniskej delegácie. Mohli by ste požiadať tuniskú delegáciu, aby zasiahla za oslobodená Taofina Bembriga, čo žiada celý parlament. Ďakujem. Mm. No se lo pido porque ya se lo ha pedido usted. Así nos ahorramos trabajo. ďakujem veľmi pekne, ale ja by som to urobil, ale už ste to urobili vy. Ďakujem pekne. Takže teraz odsek 34 s ústnym pozmeňujúcim návrhom pána Gerera. Dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatá. A teraz... No už dobre, takže ešte raz eh, o druhej časti budeme hlasovať. Eh, Odseku 34 hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A druhá časť bola prijatá. 345 hlasov bolo za. a teraz eh, odsek 36 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, to si ešte raz overíme. Čiže odsek 36, druhá časť, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. V druhej časti tá bola prijatá 294 hlasmi za. A teraz budeme hlasovať eh, o odseku 45, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Odsek 51, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Odsek 58, za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz eh, o návrhu celého uznesenia alebo správy, kto je za, kto je za celý návrh. Proti, zdržali sa. Bolo to zamietnuté? Takže to si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasujeme, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené a Bolo to prijaté. 283 hlasov bolo za. Pasamos. Pasamos. Pasamos a votar el informe. Dobre, teraz prejdeme k hlasovaniu o správe z Kigluna. Pán Svoboda, nech sa páči. Pán predseda, toto je po, faktická poznámka k rokovaciemu poriadku. Teší ma priebeh terajšieho hlasovania, ale v princípe to bola správa z vlastnej iniciatívy, kde máme iný postup. Je prípustné, aby pri, e, aby pri správach z iniciatívy e, sme hlasovali ojedinele, pretože v budúcnosti budeme musieť mať jedno, e, ojedinele ohlasovania pre, pre takéto správy. Mohli by ste AFKO poprosiť, aby to vyjasnili? Celý zmysel tej reformy potom je zbytočný takou interpretáciou, ktorú realizovali služby parlamentu. Pán Svoboda. Áno, určite. To sa dá hlasovať jednotlivo podľa rokovacieho poriadku. O to požiadali politické skupiny. No už ale to samozrejme sa dá v budúcnosti prepracovať. V súčasnosti je to takto určené. A teraz teda budeme hlasovať o správe pána Skiklunu o výročnej správe Európskej centrálnej banky 2008. Budeme priamo hlasovať o návrhu uznesenia. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďakujem veľmi pekne. A tým sme sa dostali a ukončili hlasovanie. No a sú spoločné stanoviská, ktoré dostala rada v prvom čítaní spoločne so stanoviskami komisie. To je uvedené v zápisnici o 3 mesiace. výprší lehota, parlament sa môže k tomu vyjadriť. No a tá lehota začína zajtra a trvá tri mesiace. Zápisnicu z tohto zasadnutia dostane parlament k dispozícii na začiatku ďalšieho zasadnutia. No a my prijate, prijaté uznesenia doručíme príslušným orgánom a teraz pristúpime k vysvetleniam hlasovania k rómskemu samitu. Pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán e, predsedajúci. E, prijatý návrh uznesenia Európskeho parlamentu o druhom Európskom samite o Rómoch otvára novú cestu pre riešenie problémov rómskej